Milé kolegyne, kolegovia, protokol zo zasadnutia e, štvrtok 5. februára 2009 e, sa rozdal. Máte nejaké pripomienky k tomuto protokolu? E, pán Čičester. Uh, um, pán predseda, nie k zápisnici, ale Chcem sa vyjadriť ako predseda delegácie pre vzťahy s Austráliou a Novým Zélandom, Chcem sa stotožniť s tým, čo ste práve povedali. Chcem vám poďakovať za vaše vyjadrenie a e, veľmi rád e, odovzdám toto vaše posolstvo tu týždeň v Austrálii. Ďakujem. Ďakujem. Teda k zápisnici nie sú žiadne pripomienky, týmto teda považujeme zápisnicu za schválenú 9. decembra 2008. Pán Bytov Tomčak znovu požiadal o ochranu jeho parlamentnej imunity a požiadal